Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous... Dámy a páni, vážení kolegovia, pustíme sa opätovne do práce. Požiadam vás o kľud. Budeme pokračovať v prácach e, rozpočtového výboru o verejnom vysielaní a máme hodinu na to, aby sme odprezentovali situáciu decentralizovaných agentúr a problémov financovania ich činnosti v nadchádzajúcom roku. Každý rok máme takéto stretnutie, kde si vymieňajú názory rozpočtový výbor a trojica riaditeľov troch z agentúr, ktoré spolu predstavujú všetky agentúry. Vo vašich spisoch ste, mm, by ste mali nájsť všetky materiály, ktoré sú k dispozícii, e, tak aby ste boli dobre informovaní, mohli diskutovať a e, pochopiť to, čo tu zaznie. Takisto ste sa všetci zoznámili s tým, o čom sa hlasovalo tento týždeň na Koreperi o rozpočte, návrh rozpočtu na 2013 toto hlasovanie potom pôjde na Radu ministrov financí pre rozpočet, ale v 99,99% prípadov ministrium potvrdia to hlasovanie, ktoré prebehlo na Korepery. A toto hlasovanie je veľmi, veľmi prísne, čo sa týka financovania agentúr je tu malý rozdiel medzi agentúrami, ktorých sa očakáva, že porastú a medzi tými ostatnými sa tu robí rozdiel, takisto sa zohľadňuje aj to, že ak no, staré agentúry dostanú nové úlohy a zohľadňuje sa aj to, že niektoré agentúry úplne nové e, sú financované poprvýkrát. Ale celkové všeobecná klíma nie je nejaká veľmi štedrá, čo sa týka rozpočtu čo sa týka všetkých výdavkov tzv. kategórie 5 a veľká väčšina výdavkov agentúr spadá práve do tejto kategórie. Takže chcel by som privítať predovšetkým pána Gerta Dansenta z Európskej agentúry pre chemikálie. Tu na vpredu, nech sa páči. V prvom rade prišli nás aj pozdraviť pán Michal Emborg z Európskej železničnej agentúry a pán Denkan z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení. Takisto, teda je to trojka, či trojica, v zmysle takom stredomorskom by sa dalo povedať. Štedrá Pani Krista Sedlaček, riaditeľka Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci. Kde je? Dobrý deň. Príjemné popoludnie. Pán Patrik Gudu sa ospravedlnil, pretože tu nemôže byť, ale poslal spolupracovníka, ktorý ho zastúpi. A chcel by som pozdraviť aj zastupcov iných agentúr, ktorí ocenia nielen obsah, ale aj náplnešné diskusie a zúčastnia sa tejto diskusie, ktorá je verejnou rozpravou. Samozrejme, táto diskusia skončí teda návrhom náš, e, naša špecializovaná spravodajka Juta Haug predloží svoje návrhy a takisto aj náš spravodajca na rozpočet rok 2013 Giovanni Lavia sa vyjadria. Chápem a viem, že teda základné pre vystúpenie spraví pán Danset, takže mu odovzdám slovo a požiadam všetkých vystupujúcich, aby hovorili stručne a hutne, pretože viac menej o štvrtej musíme končiť. Pán rediteľ, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážení členovia výboru, ďakujem pekne za príležitosť vymeniť si s vami názory na tému rozpočet rok 2013. Požiadali ste agentúry EÚ, aby dali konkrétne prípady dopadu rozhodnutia o návrhu rozpočtu komisie na rok 2013 na nás v našom stanovisku, ktoré sme poslali pred zasadnutím, sme uviedli takéto konkrétne príklady. Avšak chcel by som vôbec zdôrazniť, že tieto príklady nemohli v prvom ohľade zohľadniť posledné stanovisko Európskej rady. Ako viete, e, e, rada žiada ďalšie zníženia, čo sa týka zamestnancov a dotácií pre všetkých nových e, agentúr a tých, čo majú nové úlohy. Uvediem len zo pár príkladov. Európska, Európsky, Európska autorita pre cenné e, papiere, banková e, autorita, minus 6, minus 5, minus 9, letecká agentúra, minus 32 pracovných miest, ekologická agentúra, minus 3 pracovné miesta, takisto aj novšie agentúry pre IT systémy v oblasti slobody, spravodlivosti. Minus 11 pracovných príležitostí. Nejde len o to, že e, rada navrhuje skrátenie pracovných príležitostí, ale takisto krátie dotácie v okruhu 1 a 2 v mnohých prípadoch. To narušuje rovnováhu v rámci rozpočtu, pretože sú tu nedostatky, ktoré bránia schopnostiam agentúr e, vyčerpať v okruhu 3 prevádzkové náklady a zvýšiť zvyšuje sa tu potreba ich prenosov do ďalšieho roku. Viacero agentúr od nich sa žiada od roku 2013, aby plnili nové úlohy. Už predtým výška zdrojov, ktorú predkovala komisia, bola veľmi nízka a krátenia z rady na rade vedú k obmedzeniu schopnosti týchto agentúr plniť svoje mandáty. Agentúry v, tej, v takejto situácii sú napríklad Európska agentúra pre letecké bezpečnosť, vzdelávacia nadácia, ekologická agentúra, agentúra pre liečivá, Frontex, Europol, Európska agentúra pre chemikálie, tam pôsobím ja ako výkonný riaditeľ. Európska agentúra pre chemikálie je v veľmi ťažkej situácii, keďže nové, nové nariadenie o biocidoch, ktoré schválil bol schválený pred niekoľkými mesiacmi, nám zakazuje využiť nové pracovné príležitosti a plniť úlohy, ktoré máme. To znamená, ak sa príjmu kratenia, ktoré navrhuje rada, žiaľ nemôžem zaručiť to, že toto nové nariadenie vstúpi do platnosti tak, ako má. Európska agentúra pre lieky, Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť, podporná agentúra pre azyl a Frontex dostali nedostatočné zdroje zo strany komisie a dokonca ešte menej od rady, ktorá im žia žiada od nich, aby prezali na seba nové úlohy. Napríklad od EMISA žiada, aby implementovalo nov, novú legislatívu o farmakovigilancii od tohto júla. V platnosti ďalšie pracovné miesta, ktoré rada kráti, ohrozia možnosť tejto agentúry plne splniť tento mandát v roku 2013. To znamená, že rada e, by mala zvýšiť rozpočet a zvýšiť pracovné miesta. Keď to tak nebude, tak mnohé agentúry nebudú môcť splniť ten mandát, ktorý nám dala rada a vy ako EU legislátori. Je to správne, že výkonní rejčelia EU agentúr a správne rady agentúr sa musia rozhodovať o tom, ktoré časti mandátu môžu a ktoré nebudú môcť naplniť? naozaj máme my ako agentúry právo ignorovať tie úlohy, ktoré sme dostali od zákonodarcov, musím povedať, že sa necítime veľmi dobre v takejto situácii, ani ani kolegovia. Prístup komisie a rady je taký, že e, zdroje pre všetky agentúry sú vnímané ako zdroje v jednej finančnej obálke. To znamená, že keď sa vytvorí nová agentúra, alebo keď novej agentúre, starej agentúre sa dá nový právny mandát, iné agentúry automaticky E, budú mať krátené zdroje, aby sa to kompenzovalo, ale úlohy tých ostatných agentúr ostávajú pritom nezmenené. Agentúry to nie sú politické alebo legislatívne inštitúcie, ktoré sa môžu rozho- jednoducho rozhodnúť prijímať menej iniciatív. Agentúry majú konkrétne mandáty, ktoré musia naplniť a má to dopad priamo na občanov. Našou najväčšou obavou ako agentúr je viacročný finančný rámec EÚ. Ak agentúry budú naďalej vnímané ako jedna jediná finančná obálka, tak máme strach z toho výsledku. Obávame sa, že sa to dohoda uzavrie niekedy v noci na zasadnutí Európskej rady, že budú tu obrovské arbitrárne celoplošné škrty a bez ohľadu na to, ako budú implementované potom v praxi agentúry, budú musieť potom robiť dôležité rozhodnutia, ktoré budú mať veľký dopad na EU bez toho, aby mali usmernenie od tých, ktorí rozhodujú o politikách EU. Pán predseda, e, vyzývam rozpočtový výbor, aby to nedovolil. Začiatkom tohto roku môžete byť v podstate tou hnacou silou v tom, aby ste spravili rozumnejší prístup k rozpočtu agentúr. E, východisko každého rozpočtu, každej agentúry by malo byť to, čo sa od nich očakáva, čo majú splniť a ako ich agentúry e, spoluprácu s zástupcami členských štátov v mnohých sektoroch agentúry znižujú celkové náklady pre daňových poplatníkov, to je možné. A zároveň však to môže byť lacnejšie robiť tieto úlohy aj na úrovni EÚ a nie robiť to 27 krát na vnútroštátnych úrovniach. Záverom mi dovolte povedať, že vás chceme poprosiť, aby sa o agentúrach uvažovalo sektorovo, individuálne. Viem, pán predseda, že parlament chce, aby EU rozpočet zodpovedal polic- eh, ambíciám EÚ a agentúry podporujú parlament v tejto veci. Sme vašimi spojencami, keď chcete mať argumenty na to, aby rozpočet bol primeraný. Sieť agentúr, ktorá je tu zastúpená, je teda k dispozícii vášmu výboru, aby sme vám uľahčili, aby vy ste nám uľahčili tento dialog, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Ďalší členovia trojky, chcete sa vyjadriť? Nie? Dobre, takže ďakujem pekne. To bola naozaj veľmi presná prezentácia. Komplexná, triezva, dôstojná. Členovia výboru, máte nejaké otázky či pripomienky? Európska komisia. Chcete obhájiť svoje návrhy a zareagovať na hlasovanie v Koreperi? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa pokúsil trošku trochu vysvetliť e, komisie, postoj komisia a uviezť niekoľko prvkov, ktoré vám umožnia, alebo ktoré umožnia zarámcovať správne túto diskusiu. Teda na úvod niekoľko údajov. Takže agentúry, decentralizované agentúry celkové sú predstavujú len tú dynamickú časť celej tej konfigurácie inštitúcií a organizácií, ktoré sú vytvárané na európskej úrovni. A tie E, v podstate e, pracovné miesta pre všetky agentúry spolu na rok 2013 predstavujú 5, 5 115 miest a plus máme dve agentúry, ktoré sa plnia financujú sami, to mi ostáva teda 6 tisíc miest a tam uh, e, nepatrí uh, 1100 národných odborníkov a iných e, agentúr, ktoré vlastne sú nepriamo zamestnávané cez tie decentralizované agentúry. Čiže to celé predstavuje asi 7500 ľudí na rok 2013. Teda Odpoveď na vašu otázku je nie. Nezaobchádzame so všetkými agentúrami rovnakým spôsobom celoplošne a ani v tomto návrhu rozpočtu nezaobchádzame s agentúrami e, menej priaznivo, ako to navrhla komisia. Ako viete, komisia dala na kesi orientácie, rovnaké orientácie pre inštitúcia, pre decentralizované agentúry. Ide o to, aby sa všetci snažili e, zefektívniť svoju prácu a znížiť e, stavy pracovníkov. komisia uplatňuje ten istý princíp aj na seba. Výsledok pre všetky decentralizované agentúry v rámci návrhu rozpočtu na rok 2013 predstavuje navýšenie o 257 pracovných miest. To bolo kompenzované e, nižším znížením v tých agentúrach, ktoré v podstate len nabiehajú vo svojej činnosti a tam sme zvýšili pracovné miesta v tých agentúrach, ktoré len začínajú svoju činnosť, ako aj v malých agentúrach, ktoré dostali novú úlohu. To sa týka otázky klasifikácie, aké kritérium používa komisia na E, zatriedenie agentúr do tých troch skupín. Buď sú to tie agentúry, ktoré rastú, nové agentúry alebo nové úlohy. Takže kritérie, ktoré, kritéria, ktoré sa uplatňujú, sa týkajú toho, e, keď sa rozširujú nové úlohy, či to má dopad, či v tom oznámení komisie je aj tzv. finančný fiš. E, tým sú potom prijímané oficiálne rozhodnutia parlamentu a rady a tam je možné potom preskúmať e, v rámci medzi vnútroinstitucionálneho konania. To znamená, ide už či už je o vytvorenie nových agentúr alebo o rozšírenie e, pracovania na existujúcich agentúr. Takýto finančný fiš umožní inštitúciám sa pozrieť na to, či tie finančné dopady či už nové agentúry alebo nových úloh pre agentúru sú kompatibilné s tými stropmi výdavkovými e, v rámci tých kapitol, ktorých sa to týka. Čo sa týka príspevkov z európskeho rozpočtu a komisie pre decentralizované agentúry, tu zohľadňujeme situáciu v jednotlivých. Ide o to, aby sme nedali do rozpočtu viac ako to, čo je nutné v aktuálnom kontexte. Je potrebné presne spravodlivo v podstate vyrátať rozpočet. Nebudeme vytvárať nejaké veľké rezervy, ktoré ostanú potom nevyčerpané. O to nám ide. Takže tie prebytky, ktoré majú agentúry, E, sú zaučtované ako disponibilné príjmy pre agentúry na ďalší rok. A teda potom tie nové príspevky z rozpočtu sa stanovia tak, aby sme mali rovnovážne príjmy aj výdavky agentúra. Takýmto spôsobom postupujeme pre všetky decentralizované agentúry. Hodne sa hovorilo o krátení pracovných miest v tomto návrhu. A to by som chcel objasniť, že to je, vo väčšine prípadov práve hovoríme o malom zvýšení. E, povedal som na začiatku, že počet pracovných miest je o 257 na roku 2013, alebo v návrhu rozpočtu na rok 2013. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Juta, chceš reagovať teraz alebo potom? An? Ďakujem za slovo. Ďakujem za prezentáciu od riaditeľovej z komisie. Spomenuli ste, že agentúry možno budú v kategórii 5, ale ja si myslím, že sú hlavne zaradené v iných kategóriách, lebo tu ide skôr o prevádzkové náklady, na to, čo agentúry robia. Je tu tendencia vidieť ich ako administratívny náklad, administratívny výdavok, ale mnohé z nich nie sú také. Napríklad agentúru pre chemikálie si vezmeme ako príklad. To vôbec nie je administratíva ako taká. Je to vykonávanie európskych politík a asi lacnejšie, než keby každý jeden členský štát EÚ urobil alebo robil tú istú úlohu sám. veľa zostáva na iniciatíve parlamentu. To my sme požiadali o tento celkový prehľad situácie agentúr, lebo sme mali pocit, že v tejto fáze mnohé agentúry sa rozrastajú a treba nad nimi, nad nákladmi nad nimi nadobudnúť kontrolu. Treba vysvetliť možno, že treba dospieť k porozumeniu s radou ohľadne agentúr, kedy nejde o novú interinstitucionálnu dohodu, ale ide o to, že si vymeníme názory k tým veciam, ktoré môžu byť do budúcnosti pre agentúry dôležité, najmä preto, že my ako parlament vieme, ako rokovať a ako budovať ďalej na veciach, ktoré už boli etablované do budúcnosti, aby sme sa vyhli nepríjemným rozhodnutiam, ktoré čakajú Európsku radu a ďalších, ktoré sme tam videli a ktoré napokon vygenerujú ešte viac nákladov. Sú tu mnohé ťažkosti, ktoré by jednoducho sa objavovať ani nemuseli. Akú mám ja otázku? Čo sa týka názoru alebo návrhu komisie, komisia vysvetlila, že nie, nie je mi vami zachádzané nejakým nepríjemným spôsobom. Agentúry dokonca vytvárajú pracovné miesta, respektíve prebytky v rozpočte a to odráža situáciu, že možno nepotrebujete navýšenie rozpočtu, ktoré sa pôvodne navrhovalo. Jednoducho ste sa stručne vyjadrili, že pri návrhu komisie boli isté problémy, ale mohli by ste ich konkretizovať? Prečo je pre vás e, návrh komisie problematický a ako vnímate tento návrh komisie? Dá sa s tým nejako zmieriť alebo... Isté to, to môže byť ťažké, keď vidíte škrty, uvidíte škrty od rady. Druhá vec, možno pôjde o iniciatívu špecializovaných výborov. Každý z vás musíte, každá agentúra musí ísť do svojho výboru a nadviazať dialog, pravidelný dialog s nimi, aby vedeli, čo robíte, akú prácu vykonávate, aby tam potom pre vás boli, keď e, budete musieť vykonávať nové úlohy. Špecializované výbory sa naozaj, si naozaj obozretne e, navyšujú alebo odporúčajú navýšenia pre orgány, ktoré pod nich zodpovedajú, ale napriek tomu je to ten najlepší krok. Tam treba začať. Ale ja by som poprosila o konkrétny a detailný rozbor návrhu komisie. Ďakujeme, N. Slovo má Juta. Ďakujem za slovo, hovorí pani Hag. Áno, my si, my si to uvedomujeme, navzájom si to hovoríme na takýchto rokovaniach, že agentúry e, vlastne realizujú takú prácu, ktorá znamená implementáciu politiky legislatívy EP, vrátanie administratívnych aktivít ale ide o tú prácu, ktorú komisia nechce robiť, alebo o ktorej tvrdí, že ju nedokáže robiť. A v, na, v, našej, v našom rozpočte a v našej štruktúre rozpočtu sa nikdy nehovorilo o tom, neuvažovala o tom, že agentúry, bez ohľadu na to, čo sú zač, bez ohľadu na to, akú prácu vykonávajú pre EÚ, že by mali byť v kategórii 5 v rámci hlavičky administratívne výdavky. Práve naopak, komisia bola vždy hrdá na to, že e, e, tú svoju e, časť v rámci rozpočtu vykazovala ako veľmi, veľmi ekonomickú, veľmi efektívnu a e, skutočne e, e, agentúry sa ochádzali niekde v rámci operatívy. Takže Takže agentúry, ak nie sú hradené z nejakých poplatkov, tak potom je to z našich prevádzkových nákladov akoby kryté. Ale viete, musím sa vrátiť do minulosti. Keď sme posledne hovorili o viacračnom finančnom rámci, to znamená 2007 až 2013, keď sme o tom hovorili a za to bojovali, tak viacerí tu navrhli, že všetky agentory by mali byť zastrešené pod jednou kategóriou, aby bol lepší prehľad ohľadom výdavkov, smerovania a práve vtedy komisia zubami nechtami sa bránila. V žiadnom prípade nesmie sa to stať. E, tam nesmie byť nejako, nemôžu byť zastrešené tieto agentúry, ani žiaden teda strop, o rozhodne nie v rámci jednej kategórie. No a, e, a zrazu teraz komisia to urobí v rámci rozpočtové konania. Chceme všetky agentúry dať pod jednu kategóriu, tváriť sa, že je to pod jednou kategóriou a to ešte dokonca administratívnou kategóriou a to musí predstavovať eh, úsporu 1% rozpočtov rovnako ako komisia a všetky ostatné administratívne organizácie, parlament a tak ďalej. Všetci musia ušetriť 1% Musím povedať, že to je nedôsledné, to je nelogické. Keď som sa o tom dozvedela a keď som to na vlastné oči zhliadla, tak som napísala komisárovi Levandovskému list. Odpovedal mi, nespokojná som sa odpovedou. A musím povedať, že takto to nepôjde. Do tuto ide o narušenie doterajšej politiky. Nie je to ani logické, ani dôsledné. No a teraz prechádzam k druhej veci. Celkovo sa má usporiť 1%. A kde ostal trčať naši, náš princíp, ktorý znie nové úlohy kryť novými peniazmi? E, skutočne to sme ako takú mantru opakovali. A myslím si, že toto musí platiť aj pre agentúry, ktoré nemajú možnosti vlastne prekročiť E, e, za okraj svojho rozpočtu. Povedzme, že keď agentúre sú pridelené nové úlohy, ktoré vlastne ešte aj nákladovo vyvolajú nové položky, tak komisia sa musí nad tým zamyslieť. Viem, že tu sedí tá nesprávna časť komisie, ale skutočne tá časť komisie, ktorá za to zodpovedá, musí povedať toto, toto, takto a musí vlastne aj to finančné nariadenie na to reagovať ale fakt je ten, že agentúry z, e, z týchto peňazí musí zaplatiť tých ľudí, ktorí majú vykonávať tieto nové úlohy. A to je jasné, e, že len tak zo vzduchu sa nedá fungovať. No a musím povedať, že toto ma poburuje. Skutočne až ma to poburuje a komisia e, e, sa musí nad tým zamyslieť, že nie je schopná interne v rámci svojich zložiek e, riešiť a veci sa potom prenášajú do rozpačtového konania tým, že sú rôzne rezervy, nejaké blokácie. To je skutočne veľmi, veľmi namáhavé, zdlhavé, ťažkopádne a každý rok sa niečo také udeje. Tie agentúry, ktoré čiastočne sú závislé od e, rôznych výnosov, e, e, vedľajších výnosov by mali mať možnosť narábať s týmito vedľajšími príjmami inak ako agentúry, ktoré sú úplne závislé od európskeho rozpočtu. Veď to je obrovský rozdiel. sú také agentúry, ktoré skutočne nemajú žiadne akési e, vedľajšie príjmy, vonkajšie príjmy, výnosy. No a preto treba aj rozlišovať. A treba odlišne s nimi zaobchádzať. No, na druhej strane nemáme e, e, toľko agentúr, ktoré by skutočne mohli sa pohrať s týmito vedľajšími výnosmi. A skutočne stále mi chýba odpoveď. Chcem vedieť, čo urobíte spolu s nami preto, aby sme povedali rade, milá rada, tak toto láskavo nepôjde. 1% sa má zraziť a toto ako by sme ešte raz mali urobiť v prípade agentúr. Pýtam sa komisie, čo chcete preto urobiť, aby, sme, aby rada zaujala postoj. Madame euh, la Ďakujem, pani podpredsednička, spravodajkyňa, zodpovedná za e, financovanie agentúr, sa vyjadrila veľmi, veľmi ostro. Dovolte pridať pripojiť niekoľko pripomienok pardon, Dominik Rike e, požiadalo slovo, ja sa vyjadrím na záver. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi krátko Dominik Rike, ktorá, ktorý má vzťah e, s jednou agentúrou, pretože má vzťah e, s regiónom Valencie. A ďakujem, že ste ma takto odhalili. Je zaujatý, je to jasné. Nechcel ďaleko, ďaleko od toho. Chcel som sa vyjadriť a povedať niečo, čo nesúvisí s rozpočtom Videli sme, ako to vyzerá 37 obyvateľov Marsej sú v podstate pracujúci agentúry asi e, myslím, že tu by sme mali hovoriť o, o rozpočtových otázkach. E, tu hovorím o ničom inom, ako keď e, rokuje rada. Čiže čo sú to agentúry? Agentúry sú akési nástroje, ktoré boli normalizované a ktoré sa uplatňujú na európskej úrovni. To znamená, ktorí pracujú pre fungovanie a integrovanie Európy. To je všetko. Nič viac, nič menej. Bez ohľadu na to, v ktorej oblasti. Kto navrhuje na radu rozpočet pre agentúry? Sú to funkcionári a národní ministri. To znamená presne tí ľudia, ktoré by v podstate chvíľami mohli mať pocit, že priamo si konkurujú, alebo ktorých e, vlastne postavenie je ohrozené tým, že sa tieto úlohy posunú na európsku úroveň. E, a oni vlastne rozhodujú o rozpočte tých, ktorí ich vlastne ohrozujú ich, ich e, budúcnosť. To je dôležité. Uh, o tom hovoriť, pretože agentúry sú akýmsi eh, ramenom Európskej únie. Nie je to súkromné rameno Európskeho parlamentu, sú to v podstate agentúry, ktoré majú vykonávať určité výkonné činnosti únie. Áno, samozrejme, pod, e, rozpoč- za, e, zamienkou rozpočtu e, sa v podstate môžeme schovať za to a, a e, vidíme tu, prečo je tu e, koeficient e, deflačný o nejaké percento a vyzerá to veľmi hlúpo. Je to hlúpa metóda, ale nie je hlúpa. Jednoducho len sa to nedá robiť inak, aj keď vyzerá hlúpo. Jednoducho, poviem to inak. Je to v podstate boj proti medzi vládnou metodou a komunitárnou metodou. A je logické, že áno, my sa nájdeme na tej strane, ktorá chráni agentúry, pretože parlament a komisia je za komunitárnu metódu a na druhej strane tí, ktorí hrajú trošku z iných nôd, ktorí chcú medzivládny systém, to je rada. To znamená, agentúra to nie sú ministri, to je v podstate symbol, ktorý treba obhajovať. Ďakujem. Ja. Ďakujem pekne. To naozaj nebolo nejasne povedané. Jednoducho ste nazvali veci pravými menami. Dobre. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo. povedať to, že Európska komisia predložila návrhy, ktoré sa agentúram zdajú byť veľmi tvrdé, ale ktoré sa dajú čiastočne vysvetliť tým, že aj ona na sebe, komisia, uplatňuje veľmi silné opatrenia, e, opatrenia mm, prísne opatrenia, čo sa týka rozpočtu na 2013. Takže to treba mať na pamäti. A čo sa týka stanoviska, ktoré momentálne prijala rada cez Koreper, tak ako to už zaznelo, to najšokujúcejšie podľa mňa je protiklad medzi stanoviskom rady. Rada je také strašidlo, ktoré má množstvo rôznych hlav a množstvo chápadiel a snaží sa príjmať rozhodnutia, ktoré sa navzájom jeden nevie, ľavá ruka nevie, čo robí pravá, protirečia si, to celé vyplýva z fungovania rady a prípravných zasadnutí, poradných zasadnutí a tém, o ktorých sa rokuje. Konkrétne je veľmi nepravdepodobné, že po poslednom zasadnutí Európskej rady, o sme hovorili dnes ráno, keď sme hovorili o rozpočte a jeho iných aspektoch, to znamená, po zas- poslednom zasadnutí Európskej rady 28. 29. júna, kedy rada oficiálne rozhodla posilniť finančný dohľad, tak aby sa vytvorila banková únia, 5 dní na to, o 5 dní neskôr, Koreper zníži príjmy troch orgánov finančného dohľadu, ktoré začali fungovať iba v Lani a ktoré mimochodom ani tak nemali dosť finančných prostriedkov na to, aby mohli reálne fungovať, a len e, vďaka parlamentu a jeho rozpočtovom výboru. Pamätáte si, že v roku 2000, na rok 2012 sme trvali na tom, aby tieto agentúry dostali tie peniaze, tak ako dnes to navrhla komisia, a ktoré rada chcela znížiť alebo znížila. To je absurdné. E, museli sme v priebehu roka konštatovať aj iný protiklad. Európska rada chce revíziu a prispôsobenia šengenského systému a posilnenie kontroly na vonkajších hraniciach a niekoľko dní neskôr rozpočtový orgán rady zníži rozpočet Frontexu. To je absolútne nekoherentné. Na druhej strane, tak ako tu vynikajúco ako sa vynikajúco uvádza v tom dokumente zo stanovisku, ktorý ste dostali a ktorý nám on predstavil pán riaditeľ, ktorý zastupuje trojku agentúr. Tieto agentúry sú organizácie malé a je tu problém e, kritickej masy. Nemajú šancu byť efektívne, pretože musia uplatňovať pravidla e, v priestore 500 milión obyvateľov. Takže tu je riziko také, že nebudú môcť odvádzať kvalitnú prácu a takisto aj riziko, a to tu už zaznelo a vraciam sa k tomu, čo povedal Dominik Rike, ten na to poukázal priamo všetko bude nakoniec stať oveľa viac, pretože európske agentúry tým, že nebudú mať potrebné prostriedky, neodvedú kvalitnú prácu, čo opodstatní to, aby vnútroštátne agentúry, ktoré už existujú, budú robiť prácu za nich, alebo dokonca sa ešte vytvoria vnútroštátne agentúry, ktoré zatiaľ neexistujú, ale vytvoria sa preto, lebo európske nezvládajú to, čo majú robiť. Takže ja trvám na tom, že by sme mali hovoriť tém, o téme, ktorá nezaujíma žiadnu vládu nikde, žiadneho ministra financií, ktorá žiaľ nezaujíma ani Európsky dvor auditorov a dúfam, že tu niekto z nich je, e, že to budú počuť. A ani národné auditorské orgány, nikoho to nezaujíma. Ide o to, že tu je duplicita prác medzi európskou administratívou a národnou administratívou. A niekedy je potrebné spontánne mať určité požiadavky, pretože keď presunieme kompetencie z národnej úrovni na európsky rozpočet, a na európsku úroveň, pardon, tak tie úlohy, ktoré požadujeme, nemôžeme znižovať e, administratívne a finančné e, prostriedky na európskej úrovni, pretože vlastne tým znižíme národné nároky, národné náklady a vlastne sa tu prerozdelia úlohy medzi vnútroštátnymi aktivitami a európskymi aktivitami tým, že sa budú konštantné náklady a nezvýši sa celková byrokracia. A ministri, miesto to, aby si povedali, super, perfektné, Európska únia odteraz porobí za nás toto a toto, problém bezpečnosti potravín, letectva a tak ďalej. Čiže nemusíme sa tými viac trápiť, takže môžeme znížiť počet našich štátnych úradníkov. Ale nikto to takto nevysvetľuje. Neviem, či e, bude mať príležitosť to ešte povedať, ale môžem to povedať teraz, pretože sme vo verejnom vysielaní, čo to môžem povedať verejne. U nás doma vo Francúzsku sa uplatňuje Schengenská dohoda od 1. januára 2013. To znamená, zrušila sa colná kontrola tovaru vnútri únie a zrušili si aj policajné kontroly, čo sa týka pohybu osôb e, v šengenskom priestore. A vtedy, keď som sa stal ministrom, e, dva roky neskôr som sa stal ministrom E, rozpočtu a zistil som, že sa znížila kontrola, colná kontrola tovaru, ale zvýšil sa počet colníkov. Prečo? No, lebo bolo treba utešiť colníkov, e, za to, že sme ich zobrali kus práce, tak ich bolo treba utešiť. Vnútroštátne správy v niektorých krajinách takto argumentujú. Nehovorím iba o mojej krajine, ich viac. Ale jednoducho je tu takáto tendencia takto postupovať. Ak naozaj, ak by sme naozaj boli seriózni, ak by predstaviteľa štátu naozaj ho, to brali vážne, keď hovorili, že chcú hodnotu za peniaze, tak sme mali nahradiť všetky našu policajné zložky e, leteckej aj pozemnej ochrany hraníc agentami pracovníky Frontexu. Ale to sme nespravili. Čo spravila rada? Práve naopak. V duchu toho, ako vysvetlil Dominik Rike, snažil sa v maximálnej možnej miere znížiť finančné prostriedky na európskej úrovni, mysliať si, že teda európska správa predstavuje nebezpečných rivalov. A tu si uvedomujeme, že agentúry, ja som ich napočítal 33, plus s neurčitým pohlavím, tak samostatnej kategórie, ak to tak môžem povedať. Je tam, sú tam 4 transexuáli a 33 štandardných agentúr. Takže 33. To sú také sirotky, politické siroty. Áno, sú to deti Európskej komisie, ale Európska komisia ich až tak celkom nemá rada. Niekedy má pocit, že aj, aj im to je konkurencia, tak ako povedal Dominik Ríke, pretože komisia síce dobre má rada celkom tie agentúry, ale viacero generálnych riaditeľstv je na komisie. Každé generálne riaditeľstvo pracuje v úzkej spolupráci s tou svojou agentúrou, ale celkové občas je tu aj taká snaha tak e, Európskej komisie zachovať najviac tej právomoci v Berlamonte a nedôverovať dostatočne a nedať dostatok možnosti externým agentúram, ktoré sú po celej Európskej únii. Agentúry sú politicky povedané sirotami. A to, čo som chcela povedať, čo som chcela povedať tým trom riaditeľom trojky, je to, že komisia pre rozpočet je akýmsi náhradným otcom. Dobre. A samozrejme, ktorého prostriedky finančne nie sú až neobmedzené, ale je to náhradný otec, ktorý ich má rád. Dobre, no. Takže nemáme neobmedzené prostriedky, ale Hovoríme o tomto probléme? Ako to povedal Dominik Rite, ako to povedala Uta? Ten rozpočet je naozaj veľmi, veľmi slabý a je tu o politickú hru, politickú, politický problém. Sí, señor presidente. Mencionó usted eh, las tres agencias eh, de supervisión, tanto la bancaria como las otras dos. Y yo lo que Tieto tri dozorujúce agentúry, o ktorých sa hovorí, problémy s nimi spojené sú, že rozpočet na rok 2012 nám viedol k tým istým obavám aj pre rok 2013 a je to niečo, čo je veľmi špecifické čo Európska komisia vyhodnocuje. A to sú zdroje pre agentúry, pretože komisia má iný názor na tieto agentúry než my. A komisia potom odhadne náklady na nevyhnutné posty v týchto agentúrach tak, že to mm, nemusí vôbec korešpondovať s plánom práce, ktorý daná agentúra má. Takže budú parlamentné pozmeňujúce návrhy a rozpory medzi Európskou komisiou a nami. A to by, tomu by sme sa mohli naozaj vyhnúť prostredníctvom lepších dohôd medzi Európskou komisiou a príslušnými agentúrami, keď sa hovorí o zdrojoch pridelovaných prostriedkoch. Európsky parlament má veľmi dôležitú úlohu a je to pre nás politická priorita. Myslím si, že sa s tým nemám naložiť rovnakým spôsobom ako minulý rok, ale celkom iste sú tu rozpory medzi účelovo vyčlenenými prostriedkami Európskou komisiou a faktom, že tu rozlične e, vyhodnocujú svoje potreby agentúry samotné. Ďakujem. Pán riaditeľ, chcete zareagovať alebo chcete odpovedať na určité pripomienky, ktoré tu zasneli sú s kolegov? Ďakujem za slovo, pán predseda. Podľa mňa poznámky poslankyň a poslancov môžeme jedine podporiť, pretože v podstate je pravdou, že agentúry nemajú hlas. Ne, nepočuť ich oficiálne. A aj keď argumentujú a dôvodia tak, že to na papieri vyzerá veľmi dôveryhodne, aj tak v realite sa to neodrazí korektným spôsobom. Ja vám poviem príklad z mojej vlastnej agentúry, pri biocidoch, ktoré dostávame práve na starosti, tá práca, ktorú robíme, formálne má byť robená komisiou. Čiže komisia nám presunula svoju agendu bez toho, že by sa nás predtým opýtala a potom nám povie, ale aha, ale pozície, ktoré sme vám slúbili, funkcie, ktoré sme vám slúbili, tie už nedostanete. Takže to je veľká anomália. Na jednej strane by si mali sami zoškrtať svoje posty, ak teda ide o transfer postov a na druhej strane treba, aby zabezpečili, ak, že ak požiadajú agentúru o prácu, ktorá, ktorú predtým nemala pridelenú, že jej na to aj pridelia zdroje ľudské a iné. A toto je tak aj pri iných agentúrach. Jednoducho dostanú novú pracovnú agendu, ani o ňu nežiadali a potom sú frustrovaní, keď nie sú schopní tieto nové úlohy doviesť do zdarného konca a pritom občania od nich očakávajú efektívny servis. Toľko som chcel ako príklad a som si istý, že tie tri agentúry, ktoré sa tu spomínali, naozaj to mali ťažké. Stali pred výzvou v tejto ťažkej finančnej situácii a bez eh, tých správnych zdrojov môže byť pre nich dokonca až nemožné pokračovať v práci. A nevieme, kedy sa EÚ dostane z eh, finančných problémov. A pýtame sa aj komisie, aby rozlišovala medzi agentúrami spolu s parlamentom a aby identifikovala, čo sa nerozvinulo správnym smerom. Aj ráda by sa k tomu mohla vyjadriť. Ďakujem zatiaľ za slovo. Dobre, ďakujem pekne, pán riaditeľ. Ja by som chcel na záver pripomenúť, že už v podstate Mm, nás čaká interinstitucionálna práca v oblasti práce agentúr. Uh, Uta, Janan Sening Gressel, ktorí nás zastupujú, vďaka za ich prácu. A chcel by som pripomenúť, že táto skupina, v podstate, že ju potvrdili 5. júla pred niekoľkými dňami spoločným vyhlásením o decentralizovaných agentúrach, je to v podstate akoby naša filozofia, na základe ktoré budeme pracovať vo vzťahu s agentúrami a pri príprave rozhodnutí, rozpočtových rozhodnutí. Je to vlastne výsledok trojročnej práce, sú to tri roky práce. Európa je známa svojou trpezlivosťou. Ďakujem pekne. Takže končím túto diskusiu. Chcem sa ešte raz poďakovať trom riaditeľom trojky aj ďalším riaditeľom alebo zástupcom agentúr, ktorí prišli a chcem vás uistiť o, eh, o našej naozaj veľkej podpore. Takže, dámy a páni, budeme pokračovať v našich prácach a keďže Dominik Rikte je v dobrej forme, tak ho navrhujem, aby nám predstavil, ako vyzerá jeho správa. E, ďakujem, Dominik, ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som pripomenúť, že v budúcom novom viacročnom finančnom rámci komisia predstavila viacero legislatívnych návrhov s cieľom zjednodušiť mieru financovania v oblasti vnútra toto financovanie sa prerozdeli na dva fondy. Jeden bude fond azyl a migrácia, o tým sa nebudeme dnes zapodievať. A druhým je fond vnútornej bezpečnosti, ten je rozdelený na dva nástroje. Prvý súvisí s ochranou vonkajších hraníc a druhý je práve tento, o ktorom je aktuálna správa, ktorý hovorí o policajnej spolupráci, prevencii a boja proti trestnej činnosti a e, riadenie krizových situácií. E, tu chcem povedať, že vzhľadom na to, že rokovanie v finančnou finančnom rámci do roku 2020 sú v stave, akom som, Garcia eh, vy, tu, vy tu nie je, takže sú to tie veci a vieme, že kým nebude dohodnutá globálna dohoda a teda e, za danej situácie všetky tie m, mm, finančné čísla musia byť v zátvorkách, a tak ako to je v prípade agentúr, o ktorých sme práve hovorili. Takže čo sa týka uplatňovania tohto nástroja, to uplatňovanie je veľmi široké, pretože sa týka spolupráce výmeny osvedčených postupov medzi policajnými zložkami členských štátov, tam, kde policajné zložky členských štátov sa to zapodievajú. Analýza, dohľad, informačná činnosť, e, osvetové kampane, výmena personálov, získanie a testovanie nových e, aktív. A pre všetky sa tu očakávajú časť tretich krajín, určitých tretich krajín za určitých podmienok. E, eventuálne čiastky, o ktorých sa hovorilo v, v rámci výročného finančného rámca, sú len v hranatých zátvorkách 1,128 miliard eur. Z toho časť je centralizované riadenie a opäť sa to bude robiť tak, ako v predchádzajúcom fonde a jedna časť bude v riadení členských štátov, čiže tentokrát je to zdielané riadenie. E, podporujeme tento návrh, pretože znamená jednak zjednodušenie a racionalizáciu. Nebudem sa vyjadrovať finančnej obálke, vzhľadom na to, čo už tu zaznelo doteraz, ale e, Nemyslím si, že je to niečo, nad čím by sme sa mohli nadchnúť. E, je možné však spraviť viacero pozmeňujúci návrhov predsa, len týka sa to predovšetkým demokratickej kontroly výdavkov, pretože to je téma, e, ktorá je veľmi blízka parlamentu aj nášmu výboru. Dostupnosť programu pre všetkých, ktorých sa to týka, transparentnosť finančných tokov, to je vždycky otázka finančných nástrojov, e, prístup v tom zmysle, že je potrebné, aby to bol prínos, prínosná hodnota a konkrétne výsledky. E, otázky bezpečnosti je to ťažko dokázať. A zviditeľnenie činnosti Európskej únie čo sa týka tej zdieľanej a e, spoločného riadenia financií, myslím, že je tu potrebná efektívna koordinácia výdavkov medzi členskými štátmi, lebo ako som povedal, polovica sa bude riadiť centralizovanie, polovica pôjde cez zdieľané riadenie, čiže je dôležitá koordinácia Eh, pri tých istých problematikách v rámci dvoch typov riadenia. Treba dohľadnúť pre všetkým na to, aby tie národné programy eh, boli v súlade s prioritami EÚ v oblasti vnútornej bezpečnosti, aby to nebol nejaký nástroj, ktorý si potom rozoberú členské štáty pre seba. To by bola tragédia jednoducho. A dovolil by som si trvať na tom, že tá centralizované riadenie musí tu predsa len ostať, e, je to niečo vhodnejšie a vieme, že o tom sa ešte bude diskutovať. V každom prípade aktivity členských štátov by mali byť minimálne považované za doplňujúce a v maximálnej možnej miere zosúladené. Tu navrhujem doplniť určité kritérium, boli tu určité kritéria, e, doma, hrubý domáci produkt, rozloha, počet obyvateľov, strategická infraštruktúra. Chybá mi tu miera trestnej činnosti. Myslím, že to je dôležitý aspekt, pretože to je jeden z aspektov, na základe ktorého je nutné proporcionálne posilniť e, aktivity v členskom štáte, ktorého sa to týka. Čo sa týka e, pôsobnosti tohto nás nástroja. Tu chcem trvať na maximálnej možnej spolupráci s Europolom. Je to aktuálna téma. A chcel by som aj niektoré návrhy spraviť tzv. out of the scope. Viem, že dnes ráno to malo trošku úspech. Zabudol som, zabudol sa tu obchodovanie so zácnými druhmi. Myslím si, že to je dôležitejšie. E, je dôležité to tu spomenúť. Takisto Samozrejme, môžeme prezať všetky tie otázky, ktoré mám v tomto stanovisku a budem rád pokračovať v spolupráci s kolegami, e, s takzvanými fiktívnymi spravodajcami. Takže to je všetko, pán predseda, k tejto správe, ktorú predložím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dominik, e, máte nejaké otázky? Ak nie, táto správa je súčasťou štyroch správ, ako vysvetlil Dominik Rike, ktoré súvisia s financovaním politiky vnútornej bezpečnosti, azylu, ochrany hraníc a kalendár, no tuto v podaní predlženia tejto správy je taký istý, komisia uh, pre slobody uh, po výmene dnešných názorov do 19. júna máte lehotu na pozmenujúce návrhy. V najbližšom zasadnutí e, v septembri budeme hlasovať a Libe príjme svoj text v novembri, čo je v súlade so snahou dopracovať sa e, k stanovisku na plenárku do konca tohto roka. Ďakujem Dominikovi Rikému. Tie tri ďalšie správy, ktoré súvisia s touto témou, spadajú do kompetencie Moniky, ale momentálne tu nie, takže poďme na uh, Helgu Trippel. Je to téma program Life. Helga. Ďakujem za slovo. Ja sa pokúsim veľmi sústredene zamerať sa na to najdôležitejšie. Hovoríme o environmentálnej degradácii z dôvodu klimatických zmien. E, vlastne mm, to e, ovplyvňuje tie najhoršie výzvy, pred ktorými stojí e, Európa. Dnes často o tom hovoríme. Boj proti klimatickým zmenám urobiť EÚ odolnejšiu voči rizikám, to musí byť jedným z hlavných E, snah, našej politickej snahe, ako je v stratégii pre Európu 2020, je naliehavá potreba politi odhodlanejších politických krokov. Keď sme e, e, hlasovali 8. júna 2011 ohľadom o tejto e, správe, tak uvažovali sme o tom, čo, aké programy budeme podporovať v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Projekty LIFE e, predstavovali takú e, kostru ochrany životného prostredia a prinieslo to vynikajúce výsledky za veľmi nízkych investícií. Ekologické aj sociálne prínosy projektov LIFE riešia celý rad dôležitých aspektov. Pritom predstavuje LIFE 0,23 ehm, peňazí z viacročného finančného rámca na obdobie 2007 až 2013. Je to teda veľmi malá čiastka. Navrhujem, aby sme to zvýšili na 0,5 Viem, že sú tu mimovládne organizácie, ktoré by uvítali oveľa viac ako 0,5 ale ak by sme mohli e, cez, politické, e, cez politickú líniu viac menej zdvajnásobiť sumy, ktoré sú v dispozícii a to aj napriek rozpočtovým ťažkostiam. Už to samo o sebe je ambiciózny cieľ. Ako sa my vieme, z hľadiska politických argumentov projekty LIFE ponúkli hodnotu za peniazy, takisto aj vytvorili pracovné miesta a zároveň z toho vyplynuli inovatívne projekty po celej EÚ. Uvediem niekoľko zaujímavých prvkov. Ide tu o CCS, vlastne siete Natura 2009,6 miliárd tón e, uhlíka sa takto uložilo. Navštevníci e, miest, ktoré spadajú do Natura 2000, predstavujú 1,2 až 2 miliárd. No a vlastne z toho sú výnosy, ktoré majú priame a nepriame ekonomické dopady v rozsahu 50 až 60 miliónov. Čiže sa tu e, spájajú environmentálne prínosy s investičnými prínosmi a ešte aj to prináša, prináša finančný efekt. Čiže je to veľmi dobrá kombinácia. Máme niekoľko vynikajúcich príkladov v členských štátoch, kde ekosystém požíval prínos projektov LIFE došlo k oživeniu po samite Rio 20 je dôležité e, poukazovať na túto skutočnosť. Prostredníctvom investícií do ekosystému sme vytvorili pracovné miesta, predovšetkým pre tých, ktorí boli už dlhodobo nezamestnaní, čiže má to aj sociálne prínosy. Ja vám chcem len pripomenúť, že ide o vyniakajúcu kombináciu ekologického, ekonomického a sociálneho e, postupu a prínosov. Preto je dôležité zamyslieť sa nad možnosťou zvýšenia rozpočtu pre LIFE na 0,5 Ďalej v jednom mojom pozmeňujúcom návrhu poukazujem na to, že 0,37 e, z celej obálky by malo byť alokované pre e, podprogram Environment. Ďalší podprogram sa týka e, Climate Action a 0,125 na tento účel. Zvýšené, zvýšený počet projektov Predovšetkým nám ide o podporu integrovaných projektov to treba previazať na ďalšie programy a ďalšie oblasti rozpočtu. No a to nesmie byť akási náhrada e, úspešných projektov. Ak chcete spojiť doterajšie projekty s novými projektami, ja nie som proti tomu, ale musíme si uvedomiť, že môže to mať určité zvýšené finančné náklady, o to viac je potrebné 0,5 Čo sa týka kofinancovania, maximálna miera kofinancovania projektov nepresiahne 50 ako všeobecne platné pravidlo. Z, z politického hľadiska vzhľadom na krízu je možné pre niektoré členské štáty a menej rozvinuté regióny a členské štáty, ktoré majú dočasné rozpočtové ťažkostí budú mať nárok na mieru kofinancovania až 70 To totiž úzko súvisí s celkovým snažením rýchlo pomôcť regiónom, členským štátom, ktoré sa ocitajú v ťažkostiach. Preto musíme k veci pristupovať veľmi flexibilne. Máme jasné princípy. Ten e, vo všeobecnosti platí miera kofinancovania 50 vo výnimočných prípadoch to môže byť viac. Komisia navrhla aj trošku nový postup pri DPH. Myslím si, že aj tu stojí za to uvažovať o flexibilnom systéme. Za štandardných okolností e, DPH nie je predmetom e, kompenzácie alebo preplácania, ale za výnimočných podmienok môže k tomu dovozť. To je všetko z kocke z mojej strany. Verím, že sa nám podarí viac dosiahnuť e, tými, týmto programom LIFE. Veľmi sa osvedčil. Je to dobrý program EÚ, veľa úspechov oslávil a mali by sme v ňom pokračovať. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Juta. Ďakujem pekne, ja sa vyjadrím len stručne. Nadviažem na to, čo povedala Helga Trpel. Program LIFE patrí k tým najúspešnejším, ak dokonca nie, nie, nie, ho neoznámečíme, ten najúspešnejší. Erasmus je dobrý, ale Life e, skutočne e, do, e, doručil oveľa rýchlejšie a merateľné výsledky. Všetko to, čo povedala Helga, samozrejme e, podporím, s tým plne súhlasím, ale ja som e, to, čo poviem teraz, povedala aj včera vo svojej pracovnej skupiny pre rozpočet. Ja som za e, za tú, ja som tieňová spravodajkyňa za SAD a takisto som aj pre, pre environmentálny výbor. Ja skutočne každý návrh Helgin podporujem a ak by som mohla vytvoriť hlasovací zoznam, tak e, za moju politickú frakciu by som všetky Helgine návrhy podporila veľkým áno. Vrátanie 0,5 e, Samozrejme sme pod tlakom e, environmentálnych lobbystov, ktorí tvrdia, že 0,5 je nič, aspoň 1 a určite vám neprezradím žiadne tajomstvo. Dokonca aj, a, aj e, nemecký snem rozhodol o tom, že 0,7 európskeho rozpočtu by mal byť nasadený na LIFE. Ale rovnako ako v Rade, tak aj v federálnom sneme Nemecka, ako by ľavá ruka nevedela, čo robí pravá ruka. Takže v podstate a Urobili to 0,7%, ale reálne je 0,5%. Skutočne e, e, to je to maximum a myslím si, že treba zostať e, dvoma nohami na zemi a, aj v iných súvislostiach som už viackrát konštatovala, že princíp platí. Nový projekt potrebuje nové čerstvé peniaze, preto potrebujeme toto zvýšenie. V minulosti sme mali mnoho e, úspešných environmentálnych projektov, projektov biodiverzity, ktoré boli financované cez program LIFE. A teraz pribúdajú projekty zamerané na ochranu klímy. To je nová úloha a preto na to treba nové peniaze. A treba sa postarať o všetky druhy projektov. Musíme si uvedomiť, že LIFE predstavuje len jednu malú zložku financovania. Zvyšok príde z veľkých fondov. Myslím, že tak je to správne, tak je to logické. Myslím, že bolo by dobre mať nejaký, e, nejaký, nejaké ďalšie zasadnutia, aby sme presvedčili kolegov o e, rozumnosti tohto návrhu a chceme veľa dosiahnuť, tak musíme aj ten finančný základ roztiahnuť, rozšíriť. No a e, to, čo povedala Helga k téme DPH a e, aj vôbec k mechanizmu financovania, to plne podporujem. A mimochodom, pri e, vlastne tom rozpočtovom poriadku sme vlastne už odsúhlasili to, o čom hovorila Helga. To znamená, preplácať DPH v tých prípadoch, kedy mimovládne organizácie nie sú schopné získať preplacenie DPH z národného rozpočtu. Obce, regióny, oni e, e, nie sú platiteľmi e, DPH, preto ho ani DPH nevykazujú a ani nebude im preplácaný. Peniaze, ktoré máme pre LIFE, je síce e, k dispozícii, je dôležitý, ale je to kvapka v mori v porovnaní s, s peniazmi z iných fondov. No a je dôležité, aby sme e, zohľadňovali aj tie možnosti, ktoré sú na úrovni regionálnych, regionálnych pokladní a miestnych pokladní my vieme, že DPH je tých 20 je to dosť zásadná suma. Takže prosím kolegov o to, aby podporili návrhy Helgy. Ďakujem pekne. Juta. Gracias, presidente. Yo no... Slovo má Salvador. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa tak zamýšľam nad Helginou správou, aj na to, myslím, čo povedala Júta, že tu máme pozmeňujúce návrhy 5 a 6 zo správy Helgi Trupel vyplýva, že hovoríme o špecifických percentách v európskom rozpočte. A keď sme boli v komisii, na výbore SURE, tak sa hovorilo, že by nebolo vhodné zavádzať zásadu nového rozpočtového postupu na rok 2014 až 2020. Mali by sme hovoriť o číslach, o percentách, o celkovom objeme rozpočtu, ale tento program by to mal mať vo vzťahu k celkovému rozpočtu, takže nemali by sme poskytovať konkrétne čísla, iba objem. Poprosil by som Helgu a Jutu, aby zvážili rozpor medzi percentami, ktoré sú začlenené do pozmeňovacích návrhov s všeobecnou so všeobecným rozhodnutím, ktoré zaznelo na výbore SURE. Inak nemáme námietky. Ďakujem pekne. Helga? Ďakujem kolegom za ich príspevky, ďakujem Jute za to, že podporila môj prístup, moje pozmienice návrhy. Ešte možno politický argument s istým otazníkom. Mali by sme naozaj vyčleniť to percento a explicitne ho stanoviť? Ja viem, že sme už mali o tom rozpravu, ale ja odporúčam neprichádzať s konkrétnym číslom, ale z politického hľadiska vyjasniť, čo chceme dosiahnuť programom LIFE a že chceme byť v porovna, ambicioznejší v porovnaní s našimi vyhláseniami. Treba povedať, čo chceme urobiť s ochranou životného prostredia, biodiverzitou a bojom proti zmenám klímy. Myslím si, že je vhodné a v súlade s našimi pravidlami a rozhodnutiami postupovať takto, ale samozrejme musíme počkať. Som presvedčená, že to môžeme takto urobiť. V iných oblastiach sme to tiež tak urobili, napríklad v celoživotnom vzdelávaní. Ale ja si myslím, že to nenarúša náš rámec, iba sa zaviažeme verejne k politickému záväzku a povieme, čo chceme urobiť. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, ďakujem Helga. Myslím, že tu je pomerne veľký konsenzus a podporu tohto programu, čo ma teší, prečo počas môjho prvého mandátu v parlamente, keď som bol spravodajca pre rozpočet, tak som bola kýmsi vyhalestom vlastne zakladateľom tohoto live, toho prvého live toho názvu Finančný nástroj pre životné prostredie akronym samozrejme to znie takto veľmi pekne, potom ten live. A vtedy, samozrejme, sa nám to ešte nepodarilo dosiahnuť, ale možno to Helga dosiahne. Čiže išlo nám o to, aby to bol štrukturálny fond. O to tu išlo. Aby to máme regionálny rozvoj, súdržnosť, sociálnu politiku a mali sme mať aj ochranu životného prostredia. A teda medzi tým sa to zmenilo, volá sa to udržateľný rozvoj. Takže myslím si, že všetci si želáme, aby sa zvýšili finančné prostriedky, to je jasné. Či to dáme v tom stanovisku, tak ako to navrhla Helga, tak ako povedal Salvador, to je v podstate otázka principiálna, k, tým, na tie pokyny, ktoré sme mali od kontaktnej skupiny. Ide o to, čo si o tom myslia naše dve spravodajkyne, spravodajcovia pre viacročný finančný námec. Uvidíme teda, ako sa situácia vyvinie a potom sa rozhodneme. Takže dovolte pripomenúť harmonogram. Lehota pre pozmenujúce návrhy sú, je stanovená na zajtra. To ide veľmi rýchlo, ten čas letí. Dobre, Takže celú noc môžete pripraviť pozmenujúce návrhy. Prijatie predpokladá sa na 6. septembra a Anvi, Envy pardon, bude hlasovať 19. septembra, čo umožní výboru pre životné prostredie rokovať s radou v, v rámci stanovených lehôd. Takže ďakujem Helge. Pýtam sa, či nastal ten správny čas na 19. Ajder, prečo ste mi povedali, že nechce, keď chce? Aha, dobre, no. Aha, čiže on chcel hovoriť skôr. Aha. Dobre, takže inovatívne finančné nástroje v kontexte viacročného finančného rámca. Ajder, máš slovo. Ďakujem za slovo. Áno. Mali by sme tento bod, mali sme tento bod riešiť trošku skôr na programe, ale vždy štvrtok popoludní je, zdá sa, ten správny čas vždy keď naša schôdza padne na štvrtok popoludní. A ako ste sa vyjadrili, ide tu o inovatívne finančné nástroje a komisia navrhuje od roku 2014 e, do roku 2020 v našich pôvodných diskusiách. Ja myslím, že to bude veľmi všeobecná diskusia. Nepôjdeme teraz do podrobností týchto finančných nástrojov. To nie je cieľom tejto správy a detaily necháme na jednotlivé výbory, ktoré majú svoje vlastné finančné nástroje. Prvá časť e, je veľmi jednoduché vysvetlenie, čo sú finančné nástroje a prečo sa používajú a na čo sa používajú. Cieľom finančných nástrojov je stimulovať objem investícií, ktoré plynú do ekonomiky. A tieto finančné nástroje majú účinok katalizátora na investície, aby bolo možné odfinancovať strategické projekty pre rozvoj Európskej únie, také, ktoré by sa inak odfinancovať nedali, pretože tieto finančné nástroje majú fungovať vtedy, zabrať vtedy, keď investície samotné alebo prirodzene existujúce nie sú dostatočné. Hovoríme tu aj o rizikových investíciách a pôžičkách. Sú tu metodiky zdieľania finančného rizika s finančnými ustanovizňami a je tu koncepcia, ktorú by som chcela vysvetliť hneď na začiatku, aby to bolo ľuďom jasné riziko využitia týchto finančných nástrojov v rozpočte. Toto riziko je obmedzené, veľmi obmedzené, pretože Samozrejme, že nikto nemá za cieľ e, prísť o peniaze, ktoré sú v rozpočtových riadkoch rozpočtu EÚ. A tieto finančné nástroje môžu sa ne, nikdy nemôžu použiť na miesto dotácií alebo sú, subvencií, tak, aby sa znížil iný rozpočet. A druhá a tretia časť správy zasa hovoria o tom, čo je zásadné v návrhu komisie, počerkujú isté veci, isté námety a dávajú aj isté požiadavky Európskej komisii. Myslím si, že návrh komisie sa vybral tým správnym smerom a berie do úvahy mnoho rozhodnutí, ktoré sa už prijali, napríklad racionalizácia a efektivizácia finančných nástrojov, lepšie zameranie, zacielenie týchto nástrojov, adresnosť a platformy, ktoré sa vytvorili pre kapitál. Ide tu zároveň o zjednodušenie procesov a postupov skonzistentnenie finančných nástrojov alebo ich aplikácie. Námet to komisie vychádzal z kombinovania pôžičiek, úverov a dotácií. Potom to ľudia volali už v rámci politiky súdržnosti. Je tu o 1,6 miliardy eur ktoré sa majú vynaložiť do roku 2020. Tento, e, túto sumu potrebujeme na odfinancovanie európskych projektov v rámci e, nástrojov, o ktorých hovoríme. A tieto finančné nástroje budú nevyhnutné na mobilizovanie nevyhnutného potrebného kapitálu. V správe, ktorú máme pred sebou, je vymenované čo treba urobiť. Je tu jasný právny rámec, plán, je tu e, stať o nahlasovaní, o podávaní správ, vykazovaní, o kapitálových tokoch. Všetky tieto pomôcky sú riadené finančným nariadením, ako ho prijala rada a väčšina tokov, kapitálových tokov, bude takto ošetrených. Treba dohliadať nad týmito finančnými nástrojmi, treba dávať pozor kedy, treba intervenovať a zasiahnuť a byť stále informovaný. Komisia v tejto správe sa zmienuje aj o tom, že by sme si mali byť plne vedomí toho, ako fungujú finančné nástroje a dohľad poslúži aj na možné eh, jemné vyladenie ich fungovania. Komisia hovorí o výročných správach pre každý typ finančného nástroja, fondu, aby boli dostupné všetky možné informácie. Nástroje flexibility, to, to je terminológia, ktorú používame dosť v rozpočte od rokov 2014 až po 2020. Bude bežať obdobie, o ktorom nevieme presne, ako budú vtedy vyzerať trhy, a pravdepodobne sa bude situácia líšiť od jedného miesta k druhému. Budú určite oblasti, kde sa veci nevyvinú ideálnym spôsobom, trh bude raz hore, raz dolu a potrebujeme aj výročné súhrné informácie o tom, ako situácia vyzerala. Takisto výročnú správu, koľko sa vynaložilo v rámci každého finančného nástroja počas rozpočtového obdobia. Takže návrh komisie nám umožní urobiť krok vpred v spôsobe, akým využívame finančné nástroje, tak, aby mali pozitívny dopad na európske hospodárstvo. Ich celkový dopad bude obmedzený, ale budú krátkodobo a strednodobo užitočné pre investície. Treba si uvedomiť, že je tu veľa agregovaných súkromných úspor a ľudia hľadajú, kde by investovali tieto svoje finančné prostriedky, takže by sme mali sa snažiť privábiť tieto peniaze, ktoré sú k dispozícii pre investície, tu e, pri, prilákať takýto kapitál do projektov, ktoré budú bežať od dnes do roku 2020. A komisia si myslí, že toto je ten krok, ktorým by sa zrealizovali mm, a spomínané ambície. že tieto súkromné nástroje by mali začať slúžiť Európskej únii na odfinancovanie strategických projektov dlhodobým spôsobom do roku 2020. A vždy každý žiada trochu viac, ale toto je zároveň krok vpred na prilákanie ďalších zdrojov a sú to inovatívne finančné nástroje. Takže toľko moja prezentácia. Teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne, bolo to jednoznačné. Dominik Rike, ďakujem pekne, pán predseda. Áno, keď sa blízka si človek prečíta túto správu, zvyk je taký, že sa kyní poblahoželá k odvedenej práci. A v tomto prípade to naozaj veľmi opodstatené, pretože naozaj to bola hodková úvaha a naozaj vysokokvalitná práca keď sa zaujímame na, a čítame takýto text, ktorý je veľmi hutný, tak to naozaj treba povedať. Takže v každom prípade podporujeme návrh spravy, tak, ako je predložený, čo sa týka obsahu aj formy. A potom, ak dovolíte, niekoľko malých kamienkov k tomu monumentu, pretože je tu zo pár prvkov, ktoré si myslím, že je potrebné, zaslúžia si väčšieho zúraznenia. Takže čo sa týka európskej pridanej hodnoty, to je v podstate voči tým službám, na ktorých slúži, slúžia tieto nástroje. Druhá vec, už to bolo povedané, ale treba tu podrobne rozpísať rôzne investičné situácie. Potrebné zdôrazniť, že to všetko je všetko celé podriadené finančnému nariadeniu, to je kapitola 8 nového nariadenia, takým spôsobom, že to bude povedať raz a nemusíme si to pripomínať, pretože vždy máme v podstate takú snahu, že vždy, keď sú finančné nástroje, vždy sa pridáva e, v podstate príloha a vždy tam sa pridávajú veci, ktoré nie sú vždy žiaduce aj keď v rámci finančného nariadenia to bolo všetko prediskutované, či to treba tu jasne povedať. A je tu zodpovednosť únie zviditeľnenia zásahu únie, pretože čím je zložitejší ten produkt, tým zanikne, stratí sa tam Európska únia. V podstate tie projekty realizujú finančné sprostredkovateľe a tá Európska únia sa akoby stratí. Takže toto je špecifický prípad, pretože tu sa nesmie stratiť viditeľnosť Európskej únie, ktorá dáva k dispozícii takéto finančné nástroje. Tu by som chcela povedať jednu vec ešte a myslím si, že to bolo dobre povedané, pani, pani Rubial to dobre povedala, že dávame miliardy do finančných trhov, či už sú to ekvitné trhy, ekvitné fondy, poisťovne a tak ďalej. A e, chceme, aby to šlo do projektov, ktoré sú stabilné, zaručené a nešpekulatívne. Ak Európa má dobré projekty, to už je prvá vec. Poprvé má dobré projekty a potom treba ich čas zaručiť a potom sa dostaneme do okamihu, keď máme problém so štátnym dlhom, respektíve s e, príčinou štátnych dlhov, pretože to je len dôsledok a tu sa na jednej strane e, v podstate kumulujú tie otázky súkromného trhu a, a netrpezivo čakáme, e, e, k čím sa niečo udeje a chceme na druhej strane realizovať dôležité projekty. A v tej správe, ako pozmeňujúci návrh, by som chcel ešte doplniť to, že finančníci majú neobmedzenú predstavivosť. Ak dáme na trh finančné produkty vo forme nového nástroja, keď tieto produkty budú naozaj atraktívne, naberú určitý objem, zároveň tu budú, budú, budú fluidné, ale zároveň budú bezpečné. Ide o to, aby to nebolo potom celé skomplikované, aby sa to nerozdrobilo cez nejaké z, e, nástroje záruk a podobne. Čiže áno, samozrejme, finančné trhy si s tým môžu potom spraviť, čo chcú, ale treba dať pozor na to, aby toto komplikovanie tých nástrojov zo strany trhu e, neviedlo k tomu, že tie prostriedky sa použijú na iné účely, ako boli určené. Je tu táto téma, o ktorej sa hovorilo. Áno, ľudia hovoria veľmi obozretne o týchto veciach, ale momentálne sa tu málo hovorí o úspešnosti ak to má vôbec dobre fungovať, nech to funguje, ale potom sa ten nástroj nabere svoj vlastný život, ten produkt, ktorý sme tu my vymysleli, dáme na trh, potom on nabere svoj vlastný život a bude to určite Sú Napríklad európske záruky sú, áno, sú obmedzené. Myslím, že to povedal, že aj pani spravodajkyňa, že zapojenie únie a tak ďalej z rozpočtového hľadiska je obmedzené aj tie sumy, ktoré na ne určí rozpočtový, rozpočtový orgán. Ale tu by som chcel upozorniť na to, že Samozrejme vieme, že finančné trhy už niekoľko rokov ponúkajú rôzne zložité nástroje, ktoré nikto nerozumie. Preto je v našom záujme, aby sme dohliadli na to, aby e, sa to nestalo súdom aj tohto nástroja. Ďakujem pekne, Dominik. E, tak ho povedala pani spravodajkyňa a nakoniec aj Dominik Rike. E, táto téma je dôležitá. Je dôležité, že musíme vytvoriť nástroj, posilniť nástroje, aby sme obstali v situácii, ktorá je veľmi, veľmi špecifická, veľmi zvláštna, kedy na jednej strane k dispozícii strašné množstvo peňazí máme štátne fondy, máme uh, prebytky platobnej bilancie, e, naftárske, na, naftu, na ropu bohaté veľké štáty, nové trhy a potom e, finančné čiastky, ktoré za posledné roky sa stále navyšujú. E, v Lani som robil s bývalým predsedom Európskej centrálnej banky Žanko Trišek, ktorý mi povedal, že počas svojho mandátu desiatich rokov finančná masa ktorá nám ako by lietala nad hlavou ako nejaký oblak. Jednoducho e, je tu bitka o to, kde sa umiestnia tie peniaze. A že sa to 30-násobne navýšilo, táto finančná suma. Čiže máme reálne peniaze, špekulatívne peniaze, špekulácie na špekulácie, je to veľmi zložité, ale na druhej strane je tu množstvo peňazí, veľká suma peňazí pripravených na investície, ktorá má v budúcnosti financovať a ktoré je potrebné určitým spôsobom zabezpečiť. A potom sú tu organizácie, ktoré e, sú pri, zvyknuté mm, na transformáciu. To znamená, trans, transformujú peniaze, krátkodobé peniaze z bežných účtov na úvery stredno až dlhodobé. A tieto organizácie vzhľadom na finančnú krízu E, majú obmedzenú kapacitu transformovať, takto prenašať krátkodobé peniaze na dlhodobé. Jednak sú tu nebezpečné špekulácie, ale na druhej strane je tu aj posilnenie, sprísnenie pravidiel Bazilej 3, Solventnosť 2, Omnibus už neviem koľky. A to všetko ich nutí k tomu, aby zvýšili pomer kapitálu, podiel aktíva pasív a čo znižuje ich kapacitu, tzv. transformačnú kapacitu, kapacitu meniť krátke peniaze na strednosť dlhodobé peniaze. Čiže je tu nástroj, máme tu tzv. projektové dlhopisy, o ktorých budeme ešte hovoriť. Sú finančné nástroje, inovatívne finančné nástroje, o ktorých hovoríme teraz. A je veľmi pravdepodobné, tak ako to navrhuje Dominik Rike, že čo skoro Eh, v podstate, aby sme mali kritickú masu, aby boli nižšie rokové sadzby, aby sme mali likvidnejšie trhy. To všetko budeme chcieť dať dohromady, spojiť a vytvoriť akési portfólio projektov. To znamená, že vytvoria sa zložité, zložité produkty, vytvoria sa sekuritizačné nástroje. Áno, pred troma rokmi sme sa skoro dostali uh, do krízy. Áno, kritizujeme to a potrebujeme inovovať, beriem, ale musíme inovovať zdravo a nie hazardne, tak ako tomu bolo predtým. Takže v každom prípade ďakujem aj spravodajkyni, aj vystupujúcim. kalendár na túto správu. Pozmenujúce návrhy do 19. júla, prijatie 6. septembra. Určite budeme mať veľa hlasovania v septembri. Dobre, takže poďme teraz na bod 8. Rybolov. Meníme tému. Striedame e, rôzne témy radosti, bavíme sa na rôzne témy a konec sme pred prázdninami. E, kolego Alfonzi už išiel chytať ryby? je na Korzike, na ostrove krásy, ale na rozdiel od neho e, e, Izabel je stále tu, takže tá ho nahradí. Dobre, čiže my budeme hovoriť o rybolove na severe, v Severnom mori a nie na Korzike. Nie nahradzam Francoisa Alfonziho, aby som vám predstavila jeho súhlas a našu podporu k tomuto projektu e, ktorú komisia vyrokovala. Je to nový dohovor rybolovný s Dánskom a s Grónskom protokol je platný na 3 roky od 1. januára 2013. Predklad podá sa tam finančný príspevok 17 847 244 eur za rok na e, to celé obdobie, čiže asi 15 milión eur pre e, e, exkluzívnu zónu Grónska a je to, sú to e, m, tie vyše 2 milióny budú predstavovať ďalšie peniaze, ktoré poskytne Európska únia na podporu rybolovnej politiky Grónska. Predpokladajú sa tam aj určité ustanovenia, ktoré majú zabezpečiť dlhodobý rybolov e, v Grónsku. Predovšetkým tam majú zavedené kvóty, ktoré budú prispôsobené na nutnosť. E, ďalšie riadenie vedecká spolupráca, zadefinovanie formálnosti, ktoré musia európske pravidlá splniť tak, aby splnili určité opatrenia. A v tomto prípade spravodajca, teda ja v jeho mene, podporujem túto správu a v najbližších dňoch dostanete jeho správu, len čo sa vráti z Korziky. Yeah. Ďakujem. Dobre, e, je tu niekto okrem tejto radosti v laviciach e, po pravej strane. Chce niekto niečo povedať? Nie, dobre. Takže ďakujem za túto správu. Teda takto, pre túto správu predpokladá sa, že správa pôjde na preklad 20. júla. Nemáme dátum, nemáme žiadnu lehotu na pozmenujúce návrhy, treba ešte len stanoviť túto lehotu a principiálne by sa malo hlasovať 6 v rozpočtovom výbore, tak by sa to pripravilo na výbor pre rybolov, ktorý bude o tom hlasovať v oktobri a kolega nám dá ešte lehotu na pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne François Alfonsi, ktorý bol zastúpený veľmi stručne kolegyňou. Takže postup konformného stanoviska, čiže reagujeme áno alebo nie, čiže nebudú pozmenujúce návrhy. Aha, dobre. Takže budúci, na budúce odhlasujeme za. To je naozaj demokratický postup, tak ako má byť. Na, a la Korzika. Takže Monika Olmajer. Monika, super hviezda, má tri správy ktoré doplňajú správu Dominika Rike o Fondu vnútornej bezpečnosti. Ja navrhujem Monike, aby nám predstavila všetky tri správy naraz. Dobre, takže do toho. Liebe Herr Vorsitzender, Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcem sa vám poďakovať za to, že môžem všetky tri naraz predstaviť, veď napokon spolu súvisia. Ide o stanovisko nášho výboru k Fondu pre vnútornú bezpečnosť, vonkajšie hranice a víza, Fond pre azyl a migráciu a potom aj Fond pre azyl a migrácia, Fond v vnútornú bezpečnosť, všeobecné ustanovenia. Doposiaľ e, v tej oblasti vnútra boli štyri fondy, hraničný fond, vnútorný fond, utečenecký fond a fond navravov. Aj a SEPS boli teda dva programy. No a na to sa vzťahovali rôzne pravidlá a princípy návrh komisí na ďalší viacročný finančný rámec je taký, aby boli len dva fondy a aby boli jednotné pravidlá spravovania týchto fondov. Myslím si, že toto je správny postup. Myslím si, že e, mali by malo by, to, by tu byť nie, nejaké byť taký prvok medzi prvok správy a to by malo priniesť aj dialog s členskými štátmi, aby sa spoločne dohodli tie ťažiskové body financovania. To je vlastne zámer, ktorý bol v rámci štruktúralnej politiky. Potom má byť centrálna správa pre, pre núdzové situácie, pre siete, pre zavádzanie do života IT, IT technológií, to v kontexte tzv. inteligentných hraníc. Okrem toho sa plánuje viacročné programovanie, napríklad ISAC, tam boli jednoročné programy a to spôsobovalo zväčša veľa problémov, preto ani neboli veľmi dobre vnímané, akceptované. V podstate majú byť paušálne príspevky a potom majú byť aj flexibilné príspevky 90 pri, pri strategických prioritách a 100 v prípade núdzových situácií. No aj keď vlastne nebudeme e, podrobne preberať čísla, ale musím povedať, že som bola zarazená, zarazená, že mnohé dôležité body nie sú pokryté dostatočne vysokou finančnou čiastkou. No, e, budem zvedavá, a ako to bude riešené. Mám napríklad na mysli nové e, centrum pre počutačovú kriminalitu, pretože Europol by sa e, mal dokázať popasovať so situáciou, kedy dostane minus 10 a pritom bude mať toto nové centrum. No a to je komplikácia, pretože tento viacročný finančný rámec v tých prvých rokoch e, bude dokonca e, za e, úrovňou, pod úrovňou, ktorá bola vytýčená pre obdobie do roku 2013. To sa týka azylu, migrácie, bezpečnosti hraníc, takisto aj azylového úradu. Takže možno očakávať veľa otázok, veľa nedoriešených E, problémov. Na to musíme byť pripravení. Čo sa týka štruktúry e, fondov, takže reštrukturalizácia toho, toho e, medzičlánku, to je dobrý nápad, podľa mňa aj tie dva fondy, to je dobrá zásada, takisto je dobrá zásada rovnakých pravidiel. Komisia ako obyčajne sa pohráva s tou myšlienkou delegovaných aktov a my potom s tým máme určitý problém, pretože Vtedy sa nám zdá, že trošku nám to e, uniká medzi prstami. Tie delegované e, akty by sa mali obmedziť len na to, čo e, predstavuje realizáciu už dohodnutého, už zorganizované. Delegované akty by sa rozhodne nemali vzťahovať na tú úroveň politických rozhodnutí. Tam rozhodne chce mať slovo parlament v rámci konania spolurozhodovania. No a musí skutočne ísť o pridanú hodnotu z európskych peňazí a podľa nás e, tie členské štáty, e, ktoré sú e, slabšie v schopnosti spravovať zdroje, tým by mala pomôcť komisia a jednoducho nemôžeme sa tváriť, že e, všetko je v poriadku, ale treba venovať pozornosť tomu, aby sa zlepšili e, kapacity spravovania v dotknutých členských štátoch. Takisto sa mi zdá byť rozumné, aby sme neponúkali 100% krytie opatrení z európskych peňazí, pretože vlastne aj národ, na národnej úrovni niektorí pracovníci budú budú 100% krytí finančne z európskeho rozpočtu, teda 100%, 100% e, úroveň nie je schodná. Myslím si, že dotknuté agentúry by mali byť zaangažované v tom dialogu, aby sa mohli vyjadriť, čo je pre nich dôležité, e, ako by si to predstavovali. Nestačí teda len, aby komisia bola zaangažovaná v dialogu, aby aj dotknuté agentúry e, mali priestor na to, aby sa vyjadrili ten text je v súlade s tým, e, s tým prepra- s prepracovanou verziou e, finančného nariadenia a takisto aj sa zlepšuje e, spravovanie tých alokovaných, jednorazovo alokovaných zdrojov. Potrebujeme, ak hovoríme o predfinancovaní, e, tak to by sa malo diať na obdobie 1 rok dobro, dopredu 2,5 miliardy e, a, mm, a e, tu máte členenie v dokumente, aké percentuálne podiely by sa mali stiahovať na to či ono napríklad nariadenie týka sa fondov pre vnútornú bezpečnosť E, vonkajšie hranice a víza. Ja som ako spravodajkyňa sa e, zaoberala tou otázkou, že opotrenia v prípade tretich štátov e, by si žiadali väčšiu mieru ingerencie členských štátov, aby nedochádzalo k duplicite v aktivitách a, a aby sme sa vyjadrili k tomu tretiemu fondu to je Fond pre azyl a migrácie, 80% pre národné programy, to e, správa, centralizovaná správa zdrojov No a skutočne e, pozmenujúce návrhy sa týkajú najmä transparentnosti a komplementarity, tak ako e, e, spoluspravodajcovia naznačili, musíme v tomto kontexte venovať pozornosť počtu delegovaných aktov. Pri tomto fonde sa nám zdá návrh delegovaných aktov byť až príliš veľký. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie. Najprv, než sa uzavrieme túto tému finančných nástrojov, a to som vlastne mal poznamenať e, už prv, zdá sa, že strácame duše. Zmiznú nám zo stoličiek. E, ja vám porozprávam o mojich večeriach. Včera som mal večeru s komisárkou Conny Hilgegrund, ktorý má na, ktorá ona má na starosti environmentálnu politiku a vlastne vzťah energetika a životné prostredie. Ona mi eh, veci prezentovala fungovanie eh, schém ETS Je to vlastne akýsi systém aukcií, ktorý by mal fungovať. ETS e, ako tento systém znamená obchodovanie s voľnými emisiami a od e, polovici tohto roku musia aj aerolínie platiť do toho systému viete, že sú e- aerolínie, ktoré lietajú na európskom nebe, ale pritom nemajú sídla v Európe. A od 1. januára 2013 podľa toho, čo mi prezentovala komisárka, tak od tej od toho momentu, tak niekto, akýsi podiel z týchto výnosov z aukcií E, s emisiami, tak časť týchto výnosov by sa mala použiť pre environmentálne programy. No ale natíska sa otázka, ja som včera to nestihol pred ňou nastoliť, ale naformulujem tú otázku pre vás, pre sekretariat a predovšetkým pre vás, ktorí sa venujú téme vlastných zdrojov tá otázka, ktorá sa natíska, a je to otázka, ktorú mala nastoliť komisia už dávnejšie, kto by e, mal mať prínos z týchto zdrojov, do akej rozpočtovej položky by to malo ísť. Ale ta, ten systém ETS funguje tak, že výnosy z obchodovania idú do národných rozpočtov. No a pokiaľ by sa sme dochádzali získať aspoň časť týchto výnosov a využiť ich v prospech európskych projektov, Takže e, pokiaľ by sa to využilo na akýsi ad hoc finančný nástroj, tak potom v kategórii vlastné zdroje. O tom sme hovorili pred niekoľkými mesiacmi, kedy sme koncipovali zoznam nov- možných nových vlastných zdrojov. Potom sme napokon od toho upustili. Komisia nám povedala, že toto, toto tým vôbec sa nemáme zaoberať, že nemáme zasahovať do tej záležitosti, ale ak komisia mení svoj názor, ak sa objavujú nejaké nové tendencie v komisii, tak rozhodne treba venovať tejto téme pozornosť. Ďakujem Monika za odprezentovanie tých troch správ. Ja by som vám chcel pripomenúť harmonogram, pozmenujúce návrhy 19. júla, hlasovanie v tomto výbore 6. septembra a Libe výbor chce o tom hlasovať a to v novembri. Máme ešte 12 a 13 Ivars Godmanis, ale nemáme ho tu, takže to musíme, o toho musíme upustiť. A vlastne celá jeho politická skupina sa vyparila. Takže v tejto chvíli dám slovo eh, Goranovi Farmovi, ktorý vždy zostane dokonca nástroj na prepojenie Európy. Joran Firm. Eh, um, ja nechcem tu robiť nejakú zásadnú prezentáciu tohto nástroja spájajúceho Európu. A myslím si, že to je nový program, nový integrujúci program pre transeurópske siete, pre dopravu, prepravu, energie a informačné technológie. 500 miliard eur je obrovský, obrovské navýšenie oproti tomu, čo sme očakávali a je to účelovo vyčlenené pre krajiny, ktoré sú pod politikou súdržnosti. Máme množstvo pozmeňujúcich návrhov k tomuto stanovisku, ktorý sa nazýva Nástroj na prepojenie Európy a ja ich stručne popíšem. Najprv štandardné pozmeňujúce návrhy, ktoré prichádzajú k všetkým takýmto stanoviskám. Po druhé, pokúšali sme sa vysporiadať s hlavnou záležitosťou potreby investícií lebo si myslíme, že je veľmi e, problematické, pretože sme počas dámskeho predsedníctva sa zaoberali nástrojom na prepojenie Európy a predsedníctvo sa nazdávalo, že hoci to je dôležité, neexistuje spôsob, ako by sme to odfinancovali v súčasnej rozpočtovej situácii, v akej sme. Problém je, že je ľahšie škrtať v nových nástrojoch, kde máme nové ambície, než škrtať v nástrojoch, ktoré sú už e, od, majú pridelené rozpočtové prostriedky, takže je ľahšie tento nový nástroj na prepojenie Európy zoškrtať, než je, to, než je spoločná poľnohospodárska politika napríklad, lebo už používané nástroje, ktoré členské štáty už rozbehli, sú etablované istým spôsobom a tieto nové si ešte len hľadajú miesto na slnku. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa z tieto ambície stretli s vhodnými finančnými prostriedkami a Európske hospodárstva bojujú nielen s akutnou ekonomickou krízou, ale aj s tým, že nemáme dostatočné množstvo investícií do európskeho hospodárstva. A bolo tomu tak roky a roky pred hospodárskou krízou a s tým musíme niečo urobiť. Musíme vytvoriť naozajstný, fungujúci, jednotný trh. Nie, nie len, aby sme mali nariadenie, ale aj fyzicky v teréne, aby sa naozaj integroval trh a musíme toto zdôrazniť v našom stanovisku. Teraz tie kontroverznejšie 10 miliard z kohezného pre, pre kohezné účely alebo súdržnosť. Členské štáty majú pocit, že ich národné obalky na politiku súdržnosti im berú z rúk a že sa to používa na iné nástroje, tieto vyčlenené prostriedky. Ja by som si dovolil obhájiť zámery komisie, pretože je veľmi dôležité, aby sme pridávali európsku pridanú hodnotu všetkým projektom. A ja by som zdôraznil zemepisnú rovnováhu pri nástroji na, prepojenie Európy a veľmi jasne chcem povedať, že niektoré krajiny, ktoré spadajú pod politiku súdržnosti, potrebujú podporu komisie, aby mohli sa vysporiadať s týmito desiatimi miliardami, aby si mohli naplánovať odfinancovanie ďalšej časti nástroja na prepojenie Európy, pretože z tejto ďalšej časti vylúčené nie sú, môžu sa uchádzať o tieto finančné prostriedky. Odznelo tu, že sa obávajú že, e, poslanci, že sa stane to isté, čo sa stalo pri finančných nástrojoch, že to bude pre tých bohatších, pre tie bohatšie členské štáty EÚ, ktoré majú rozvinutejšie finančné trhy a že bude ťažké pre krajiny, ktoré sú pod politikou súdržnosti a žiadať o peniaze v rámci tohto finančného nástroja. Ja uznávam, že je to riziko, ale zároveň sa pokúšame nájsť cestu vpred pre zemepisnú rovnováhu v týchto prípadoch. Samozrejme, finančné nástroje sú vo všeobecnosti jednou z hlavných oblastí, kde budeme predkladať doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, pretože je extrémne ťažké vysporiadavať sa s touto témou, lebo už máme tú správu o cenných papieroch a ďalších špecifických finančných otázkach. Budeme sa zaoberať aj tým, ako dobre skombinovať nástroje, napríklad granty s finančnými nástrojmi a iné druhy finančných nástrojov spolu dovedná. Na toto musíme všetko nájsť riešenia. Myslím si, že by sme mali mať perspektívu, ktorá hľadí do budúcnosti, podobne ako to bolo v správach predračníkov. Mali by sme otvoriť dvere ambicioznejším finančným nástrojom, napríklad iniciatíva produktových cenných papierov. projektových dlhopisov a sú tu ešte e, technickejšie, odbornejšie e, záležitosti. Je tu portfólio projektových cených papierov, dlhopisov a malo by byť možné presúvať fondy z jednej časti nástroja na prepojenie Európy do inej časti nástroja na prepojenie Európy. Súhlasím s tým, že alebo uznávame, že sa zvyšujú potreby v energetike, ale napríklad v digitálnych oblastiach alebo v oblasti prepravy sa potreby až tak nezvyšujú. Takže to sa musí prispôsobiť, ale zároveň je to politická otázka, rozpočtový orgán toto má posúdiť a urobme to, pretože inak bude tento proces veľmi kritizovaný. Myslím si aj to, že by sme mali sa sústrediť na rozsah pôsobnosti nástroja na prepojenie Európy. Zatiaľ je tento nástroj venovaný skôr infraštruktúre, nas, adresne nasmerovaný skôr na infraštruktúru, ale malo by to byť rozšírené napríklad na investície do obnoviteľných zdrojov energie. Takže toto sú v skratke doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, ktoré sa už objavili, ale vítam aj ďalšie a námety a návrhy. Ďakujem pekne. Goran, tu nejaké otázky na spravodajcu? Nie, takže pripomeniem, že tu máme lehotu o niečo dlhšiu, pretože lehoty na poznajúci návrh sú 3. september. Predpokladáme, že správu na e, príjmeme 20. septembra a výbory Transpo- doprava a ITRE budú o tom hlasovať v priebehu mesiaca novembra. Takže kolegovia, myslím si, že sme prebrali všetko, čo sme mali dnes na programe začiatkom septembra e, budeme mať e, celú, celý tucet rôznych hlasovaní, takže sa pripravte, vyťah, ich vyťahovať z klobúka. Prajem vám všetkým príjemnú dovolenku, ďakujem spolupracovníkom, ďakujem zástupcom iných inštitúcií, komisie, rady a pracovníkom parlamentu, vrátanie tlmočníkov, ktorí nám pomáhali počas celých všetkých rokovaní prvého pol roku. Myslím si, že všetci si zaslúžime prázdniny, dovolenku, odpočinok a aby sme boli dobre pripravení na druhý porok, ktorý bude určite plný napätia. Ďakujem pekne a naše rokovanie končím.